Good morning everyone. If you take your seats, we can start the voting. Sadnime si prosím všetci a začneme hlasovať. Pripravte si Okay, everyone's ready. Ladies. Would you please take your seats? So the first uh, vote. Prvé hlasovanie sa bude týkať správy Bele. ide o vnútorný trh s elektrickou eh, energiou. Pozmejúci návrh 87 za, proti, preveríme. The vote is open. The vote... Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 89 za. Proti. držal sa niekto. Príjima sa. 90 za. Proti. držal sa niekto. Zamieta sa. 91 za. Proti. držal sa niekto. Zamieta sa. 92 za. Proti. držal sa niekto. Príjima sa. Kompromis 9 za. Proti. držal sa niekto. Príjima sa. 101 za, proti. Zdržal sa niekto? To si preveríme. 101. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 7 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. desiatka za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 9 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 105 za, proti, zdržal sa niekto, preveríme si 105. A suma. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 106 a 7 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 108 za, proti, prijíma sa. 10 za, proti, prijíma sa. 109 za, zamieta sa. 11 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 110 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 111 za, Proti? Zdržal sa niekto? To si preveríme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 112 za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 113 za. Proti? Príjima sa. 115 a 16 za, proti, zdržali sa, príjima sa. Kompromis 1 za, proti, príjima sa. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 143 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 11 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 146 za, proti, Šal sa niekto, zamieta sa. 148 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 149 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 115 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 4 za. Proti zdržal sa niekto. Prijíma sa. ...224 za, proti, zdržal sa niekto, Prijíma sa. 225 za, proti, zdržal sa niekto, Prijíma sa. 226 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 227 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Preverme si. 227. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 228 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa.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 proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 270 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 271 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 13 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 14 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 284 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 283 za, proti. Zdržal sa niekto, preveríme si 283. Hlasujme, prosím, teraz. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 285. Čo sa deje, Margaret? Bohužiaľ, vás sme bez mikrofónu. 285 za, proti, držal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 318 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 319 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 320 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 3, 2, 2. za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 3, 2, 3. za, proti, zdržal sa niekto, preveríme si. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 3, 2, 4. Za? Proti? Držal sa niekto? Prijíma sa. Tri, dva, deväť horizontálny. Za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 34 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 3, 2, 5, 3, 2, 6 za, proti, Držal sa niekto, zamieta sa. 3, 2, 7. za, proti, Tristo tridsať. Tri, tri, tri a tri, tri, štyri za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 35 za, proti, že sa niekto, príjma sa. 338, 339, 340 a tak ďalej. Veľmi dlhý blok, ozaj veľmi dlhý. Všetko vám čítať nebudem. Kto ste za tento blok? Proti? Zdržal sa niekto, príjma sa. 365 za, proti. 365 si musíme preveriť. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 36 za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa 37 za, proti, 36 bola prijatá hlasovaním. Takže 37 teraz za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. <coughs> teraz blok 3, 6, 8 až 3, 7, 1 za, proti, zdržal sa niekto, preverme si tento blok. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 372. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 373. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 40 máme aj ústne pozmenenie. E, hlasujeme o takom väčšom bloku. Je niekto proti tejto ústnej poznámke? Takže s týmto ústnym pozmenením hlasujeme o tomto bloku od 38 po 42 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 374 za, proti, zdržal sa niekto. Preveríme si 374. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. A niekto nehlasoval. Tri sedem päť za. Proti. päť preverme. Ak všetci hlasovali, Prijíma sa. Nebolo to však až také tesné. Nový blok 376 až 378 za. Proti zdržal sa niekto. Prijíma sa. Tri sedem deväť za proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 46 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Tri, osem, dva. Za, proti, zdržal sa niekto, to si preveríme. 382. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 383 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 384 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 385 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 47 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 387 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 388 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 389 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Blok 3, 180 až 82 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 48, preverme. Preverujeme ešte blok 390 až 492 elektronicky. Končím hlasovanie. 48 za, proti, zdržal sa. Niekto prijíma sa. 396 za, proti, zdržal sa, niekto prijíma sa. 394 za, proti, zdržal sa, niekto prijíma sa. 395. 396 bolo prijaté. 397 50 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa kompromis 15 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa kompromis 16 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 54 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 421 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 422 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 423 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 424 za, proti, zdržali sa, preverme si. Hlasujme. <coughs> Prijíma sa. 425 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 426 za, Proti? Zdržal sa niekto? To si preveríme. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 427 za, proti, zdržal sa niekto. Preveríme si 427. Hlasujme. Končím hlasovanie. Samita sa. 428 a 29 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 430 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 431, 430, ešte preverujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 431 sa proti, zdržali sa, zamieta sa. 432 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 433 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 434 za, proti, zdržali sa, preveríme si 434. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 435 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 436 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 437 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 438 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 55 za, proti, prijíma sa. 439 za, proti, zdržali sa, príjme sa. 56 za, proti, zdržali sa, príjme sa. 57 za, proti, zdržali sa, príjme sa. 58 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 59 za, proti, zdržali sa, príjme sa. 60 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 8 zamieta sa. 64 za, proti, zamieta sa. 65 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 1 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 67 za. Šesťdesiat sedem za. Príjima sa. 68 za, proti, zdržali sa zamieta sa 69 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 70 za, proti, zdržali sa, príjima sa 71 za, proti, zdržali sa 72 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 73, 74 za, proti, zdržali sa, príjima sa 75 za, proti, zdržali sa, príjima sa 76 za, proti, zdržali sa. 76 si preverme. Končím hlasovanie. Príjma sa. 77 za, proti. Kto je proti 77 za? Príjma sa. Teda ešte 77. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Dvojka za, proti, zdržali sa. Prijíma sa. 3 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 78 za proti, zdržali sa prijaté, 79 za proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 85 za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Overíme si to elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 81. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 84 za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijaté štvorka za, proti, zdržiavajú sa. Peťka za, proti, zdržiavajú sa, prijaté. 85 za, proti, zdržiavajú sa, prijaté. 86 za, proti, zdržiavajú sa, prijaté. Elektronické hlasovanie, záverečné. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Hovoria mi, že kompromis 8 bol zamietnutý, ale nie, nebol, bol prijatý. Kompromis 8. Prechádzame. Ešte nie? Ďalšia správa, čo tu máme. Ďakujem. Je to správa pána Poca, spoločné stanoviska pre interný trh s elektrinou, prepracované znenie, kompromis 8, kto je za, proti, prijaté, kompromis 1 za, proti, asi som dobre nevidela, či overíme si to elektronicky, uvidíme s kompromisom 1, ako to vyzerá. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 3. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 7. Kto je za? Kto je proti? Zdržiavajú sa hlasovania? Prijatý. Kompromis 1. 08 za, proti, kto sa zdržiava zamietnutý. Kompromis štvorka za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 114 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 123, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatá. Kompromis dvojka za, proti, zdržiavajú sa. Overíme si kompromis dvojku elektronicky. Je tu o jedného viac z PPS. Mohli by ste niekto kartičku stiahnuť? Je o jed... EPP o jedného navyše vás je. Teraz je to v poriadku, končím hlasovanie. Zamietnutý kompromis. Kompromis dvojka zamietnutý, teda musím hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch. 124. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. 125. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutý. 129. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutý. 126. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. 127 za. Proti. Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutý. 128 za, proti, kto sa zdržal hlasovania prijatý, 130, kto je za, proti, overíme elektronicky. Hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Prijatý. Návrh 130. Nie ten je bezpredmetný. 134 a 5 spolu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté sú. Štvorka. Za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 136 za. Proti. Zdržiavajú sa hlasovania zamietnutá. 137 za. Proti to sa zdrieva hlasovania zamietnutá, 138 za, proti, to sa zdrieva hlasovania zamietnutá, 139 za, proti, to sa zdrieva hlasovania zamietnutá, 140 za, proti, to sa zdrieva hlasovania. Ešte raz, 140, kto je za, proti, kto sa zdržíva hlasovania? Zamietnutá. 141 za. Proti. Zdržiavajú sa prijatá. 142 za. Proti. Zdržiavajú sa prijatá. Kompromis 12 za. Proti. Zdržiavajú sa. Overíme si 12. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatá 12. 144 za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijatá kompromis 13. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutá 13. Takže hlasujeme pozmeňujúcom návrhu 145, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutý, 145. Overíme 145. -ku. Dobre, elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Mala som šťastie. Je to naozaj zamietnuté. 146 za. Proti. To sa zdržiava hlasovanie zamietnuté. 147 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovanie, zamietnuté. 148 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania prijaté. 149 za. Proti. Kto sa zdrží hlasovania prijaté? 150 za. Proti. Kto sa zdrží hlasovania prijaté? 151 za. Proti. Kto sa zdrží hlasovania prijaté? 152 za. Proti. Kto sa zdrží hlasovania prijaté? 5 za. Proti. Kto sa zdrží hlasovania prijaté? 6 za. Proti. Kto sa zdrží hlasovania prijaté? 7 za. Proti. Kto sa zdrží hlasovania prijaté? 153 za proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Prijaté. 154 za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Zamietnuté. 155. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Zamietnuté. Osmička za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Prijaté. 156 za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Zamietnuté. 157. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Prijaté. 158. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Zamietnuté. 159. Za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Prijaté. 160. Za. Proti. Zdržiavajú sa. Zamietnuté. Kompromis 9. Za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijaté. 1, 6, 4 za, proti, zdržiavajú sa prijaté. Kompromis 11, kto je za? Proti? To sa zdržíva hlasovania. Prijaté. 200 za, proti, zdržiavajú sa prijaté. 201 za, proti, zdržiavajú sa prijaté. 202 za, proti, zdržiavajú sa prijaté. 15 za, proti, zdržiavajú sa. Overíme si 15 lebo som vás nevidela poriadne. Tie ruky nedvíhate. Končím hlasovanie. Prijaté. 203 za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijatá. 206 za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijatá. Teraz budeme hlasovať o znení. Je to tak? v 205. Kto je za 205? Proti? Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 204. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovanie? Zamietnuté. 209 za. Proti? Kto sa zdržiava hlasovanie? Zamietnuté. 207 za. Proti? Kto sa zdržiava hlasovanie? Prijaté. 208 za. Proti? Kto sa zdržiava hlasovanie? Zamietnuté. 210 za, proti, kto sa zdržiava hlasovanie zamietnuté. 211 za, proti, kto sa zdržiava hlasovanie zamietnuté. 16, kto je za, proti, kto sa nie, overujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. 212 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 213 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 214 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. 215 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 216 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 217 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté. 218 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté. 219 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté. 17 a 220 spolu za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté, 221 za, proti, zdržiavajú sa. 221 ešte raz, kto je za, zdvihnite ruky, prijaté. 222 za, proti, zdržiavajú sa, prijaté. 233 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté, 234 za, proti, zdržiavajú sa prijaté, 235 za, proti, zdržiavajú sa prijaté, 18 za, proti, zdržiavajú sa prijaté, 19 za, proti, zdržiavajú sa prijaté, 236 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté. 20. Kto je za? proti. Overíme 20. Končím hlasovanie. A je prijatá. 237 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá. 238 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá. 256 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutá, 207 za, proti, zdržiavajú sa, prijatá, 258 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutá, 259 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutá, 216 za, proti, zdržiavajú sa, prijatá, 261 za, proti, zdržiavajú sa, prijatá, 262 za, proti, zdržiavajú sa, prijatá, 263 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá. Kompromis 5 za, proti, zdržiavajú sa prijatí. 277 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté. 271 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté. 279 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté. 200 80 za, proti zdržiavajú sa zamietnuté, 281 za, proti zdržiavajú sa zamietnuté, 282 za, proti zdržiavajú sa zamietnuté, 283 za, proti zdržiavajú sa zamietnuté, 284 za, proti zdržiavajú sa prijaté, 289 za, proti zdržiavajú sa zamietnuté, 290 za, proti zdržiavajú sa zamietnuté 291 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté 292 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté 293, kto je za, kto je proti, zdržiavajú sa zamietnuté 294 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté kompromis 6, kto je za, proti, zdržiavajú sa prijaté 298 za, proti, zdržiavajú sa 299 za, proti, zdržiavajú sa prijatí Návrh 300 za, proti zdržiavajú sa 300 zamietnutá, 301 za, proti zdržiavajú sa zamietnutá, 302 za, proti zdržiavajú sa zamietnutá, 303 za, proti zdržiavajú sa prijatá, 304 za, proti zdržiavajú sa zamietnutá, 304 za, proti zdržiavajú sa zamietnutá, 305 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutá, 307 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutá, 308 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutá, 310 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutá, 311 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutá, 309 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutá, 26 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá, 27 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá, 28 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá, 39 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá, 30 za, proti. Overíme elektronicky. 30 hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Prijatá. 31 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá. 32 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá. 33 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá. 34 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá. 30 nie. A, a pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržiavajú sa prijatý. 36 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutá. 37 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutá. 38 za, proti, zdržiavajú sa prijatá, 39 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá, 40 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá, 41 za, dvojka pro, zami, zamietnutá, 3, 41 prijatá, 43 nie, 45 za, proti, zdržiavajú sa. Zamietnutá, 46 za, proti, zdržiavajú sa. Zamietnutá, 47 za, proti, zdržiavajú sa. Zamietnutá, 48 za, proti, zdržiavajú sa. Zamietnutá, 49 za, proti, zdržiavajú sa. Zamietnutá. Hlasujeme o 50 za, proti, zdržiavajú sa. Zamietnutá, 51 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá 52 za, proti. Kto, sa, kto je proti 52? Dobre, takže je to prijaté. 53 za. Overíme 52? Začnite hlasovať, prosím. Končím hlasovanie a je to prijaté. A teraz hlasujeme o 53. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 54 za. Proti. Kto sa zdržiava? Hlasovania prijaté. 55 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 56 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 57 za. Proti. Zdržiavajú sa. Zamietnuté. 58 za. Proti. Zdržiavajú sa. Zamietnuté. 59 za proti, zdržiavajú sa, zamietnuté 60 za, proti, zdržiavajú sa, Zamietnuté 61 za. Proti. Zdržiavajú sa zamietnuté. 62 za. Proti. Zdržiavajú sa. Nie, 62. Hlasujte, prosím, elektronicky overujeme. Je to prijaté. 3 in favor, against, abstentions rejected. 64 in favor against. 64 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté. 66 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá. 65 za, proti. Overíme 65 elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie prijatá, 67 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté, 68 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté, 69 za, proti, zdržiavajú sa prijatá, 70 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté, 71 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá, 76. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnutá. 77. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamietnutá. 78. Za. Proti. Zdržiavajú sa. Zamietnutá. 79. Za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijatá. 80 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá, 81 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá, 82 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá, 83 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá, 84 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá, 85 za, proti, zdržiavajú sa prijatá, 93 za proti, zdržiavajú sa zamietnutá, 94 za proti, zdržiavajú sa zamietnutá, 95 za proti, zdržiavajú sa zamietnutá, 96 za proti, zdržiavajú sa zamietnutá, 97 za proti, zdržiavajú sa zamietnutá, 98 za proti, zdržiavajú sa prijatá, 99 za, proti, zdrž- overíme elektronicky 99. Je prijatá? Je to prijaté. A záverečné elektronické. Je tam chyba? Preto som povedala, že si to overíme, lebo ale teraz je to jasné, pravda, prijatá. A teraz budeme hlasovať o takto pozmenenom znení. Elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Blahoželáme. Now we vote on the role. Teraz budeme hlasovať o úlohe e, miest a regiónov pri implementácii dohody COP. Rep, e, spravodajcom je pán Parňo. Máme tu návrh menovitého hlasovania k pozmenovaciemu návrhu 17 a 96, ktorý bol stiahnutý. Hlasujeme o kompromise 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté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 Niektorí nie. Ich ale dosť je to prijaté. 14 za, proti, zdržali sa prijaté. 16 za, proti, zdržali sa prijaté. 17 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 18 Čo sa deje? 18 za. Dobre, môžeme si preveriť 17. EPP SND hlasovalo proti, takže preto to bolo pre mňa zjavné. Je to zamietnuté. 18 za, proti, zdržali sa prijaté. 19 za, proti, zdržali sa prijaté. 20 za, proti, zdržali sa prijaté, 21 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté, pozmývací návrh 24 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 25 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 27 za, proti, zdržali sa prijaté, 29 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 33 za, proti, zdržali sa, 34 za, proti, zdržali sa, prijaté. 35 za, proti, zdržali sa, prijaté. 36 za, proti, zdržali sa, prijaté. 37 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí, 45 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 46 za, proti, zdržali sa prijaté, 47 za, proti, zdržali sa prijaté. 48 za, proti, zdržali sa prijaté, 49 za, proti, zdržali sa prijaté, 50 za, proti, zdržali sa prijaté, 51 za, proti, zdržali sa prijaté, 52 za, proti, zdržali sa prijaté, 53 za, proti, zdržali sa prijaté, 54 za, proti, zdržali sa prijaté, 55 za, proti, zdržali sa prijaté, 56 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 57 za, proti, zdržali sa prijaté, 58 za, proti, zdržali sa prijaté, 59 za, proti, zdržali sa prijaté, 60 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí, 61 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 68 za, proti, zdržali sa prijaté, 69 za, proti, zdržali sa prijaté, 70 za, proti, zdržali sa prijaté, 71 za, proti, kto je proti 71? Je to zamietnuté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. 73 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 77 za, proti, zdržali sa, prijaté. 78 za, proti, zdržali sa, prijaté. 79 za, proti, zdržali sa, prijaté. 82 za, proti, zdržali sa, prijaté 83 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 84 za, proti, zdržali sa, prijaté 85 za, proti, zdržali sa, prijaté 86 za, proti, zdržali sa, prijaté 87 za, proti, zdržali sa, prijaté 88 za, proti, zdržali sa, prijaté 89 za, proti, zdržali sa, prijaté 90 za, proti, zdržali sa, prijaté, 91 za, proti, zdržali sa, prijaté, 92 za, proti, zdržali sa, prijaté, 93 za, proti, zdržali sa, prijaté, 94 za, proti, zdržali sa, prijaté, 95 za, proti, zdržali sa, prijaté, 96 za, proti, zdržali sa, to si preveríme, otváram hlasovanie. and is closed. A je to ukončené. E, hlasujeme za 90, e, s ním za, proti, zdržali sa prijaté, 98 za, proti, zdržali sa prijaté, 99 za, proti, zdržali sa prijaté, 100 za, proti, zdržali sa prijaté, 101 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 105 za, proti, zdržali sa prijaté. 107 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 108 za, proti, zdržali sa prijaté. 109 za, proti, zdržali sa prijaté. 110 za, proti, zdržali sa. Prijíma sa. 111 za, proti, zdržali sa. Preverme si ešte 111. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 112 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 113 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 113, 115 e, za, proti, príjma sa 116 za, 117 za, proti, zdržali sa, príjma sa 118 za, proti, zdržali sa, príjma sa 119 za, proti, zdržali sa, príjma sa 120 za, proti, zdržali sa, príjma sa záverečné hlasovanie elektronicky. Príjima sa, takže ďakujem vám pekne. Ešte oznámenia predsedajúcej musím povedať. Yes, this and this and report the adoption of agenda, I guess it's, it's adopted. Or you so, do them. I will speak while uh, some of you are leaving. Budem hovoriť, kým odchádzate. Zajtra máme e, konferenciu o Afrike na vysokej úrovni. Rečníci z EU a Afriky na vysokej úrovni z verejného e, sektoru po druhej popoludni. Jeden z panelov je venovaný priťahovaniu investícií pre trvalo udržateľný rast. To nás samozrejme zaujíma potom workshop o programoch verejného zdravia. Solidat Kapezon a pán le spolupredsedajú zase zajtra od 10. do 12. Všetci ste srdečne pozvaní. Ďalej máte tu zložku o misii 5. E, až 8. júna OSN. Medziinštitucionálne rokovania ďalej. PS. Predbežná dohoda bola dosiahnutá. Fáze 4 e, TPS. Rezerva pre stabilitu trhu. 22% od 2021 zmena aukcií do výšky 3%. zníženie na určité sektory, okrem kúrenia na dielku, updaty benchmarkov, 1,6%, 450 povoleniek výstavkov pre fond. Žiadna podpora pre fond modernizácie pokiaľ ide o fosílne palíva, len dvom kraj, členským krajinám. Možná podpora tranzície, nárast modernizácie 0,5 ak faktor nevyužije celé 3 Kritéria pre 10C, úvodné ustanovenia akcie by mali začať 2023 delegované akty, implementácia dohodu k emisiám v letectve. To boli moje oznámenia. Pripomínam, popoludne o 2.30 máme zodpovednú riaditeľku pre Afriku z VHO. Takže sa prosím vráťte 2.30, aby sme si vypočuli jej slova k tejto téme. Ďakujem vám.